a komunikácie komunikácie so všetkými orgánmi EÚ. Menej mojich kolegov by som, pán predseda, pán prezident vám chcel povedať, že sa môžete v budúcnosti spoliehať na podporu parlamentu. Ďakujem pekne. Tým ukončujem túto debatu. O 12.00 dnes sa uskutoční hlasovanie. No a teraz prechádzame k ďalšej téme. A to je správa Januša Vojčechovského vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec. No a slovo dostáva pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, dámy a páni, je moje... Veľmi sa teším a rovnako je mojou povinnosťou predložiť správu o smernici o vakcinácii proti katarálnej horúčie, horúčke oviec. Táto choroba je veľká hrozba pre ovce v celej EÚ. No a No a som rád, že vám môžem predložiť novú stratégiu o e, zdraví a ochrane zvierat. No a dnes hovoríme o vakcinácii proti katrálnej horúčke oviec, no a chceme tým podporiť opatrenia zamerané na prevenciu. čo zaručí vyššiu úroveň zdravia a tým zniží náklady, čo sa teraz mení. Už predchádzajúca smernica bola prispôsobená podmienkam minulosti a očkovacím látkam, ktoré boli dostupné na trhu. Tieto vakcíny sa ešte využívajú, samozrejme, za istých podmienok. Myslím tým prenos vírusov z tých zvierat, ktoré boli nakazené. No a to má rôzne praktické dopady. Napríklad eh, živočichy musia byť eh, očkované eh, v istej konkrétnej oblasti a tak ďalej. Veda však už postúpila, máme novú generáciu očkovacích látok, No a tieto nové vakcíny sa dajú aplikovať bez tých obmedzení, ktoré boli nevyhnutné v minulosti. Ich aplikácia bude jednoduchšia a pravdepodobne aj účinnejšia. Postupujeme pomerne rýchlo. V krátkom čase sme dostali návrh legislatív, alebo legislatívny návrh komisie. No a pred parlamentom, alebo parlamentu predkladáme teraz našu správu. Snažíme sa dosiahnuť umoženie organizácie hromadného očkovania, a to už v lete tohto roku. A preto v pozmeňujúcom návrhu k správe predkladám isté limity, v rámci ktorých treba zmeniť národnú legislatívu, aby sme splnili ustanovenia smernice, tak aby očkovanie sa uskročilo ešte tento rok, aby sme nemuseli čakať celý ďalší rok. No a ďalej by som rád upozornil na niektoré kontroverzné veci, konkrétne na to, že Európska komisia navrhla tie tzv. korelačné tabulky. No a v našej správe súhlasíme, že korelačné tabulky treba prezentovať, pretože obsahujú informácie o tom, ako sa smernica transponuje do národných legislatív. Vlády niektorých krajín to vnímajú ako zbytočnú byrokraciu. Ale dovolte mi pripomenúť, že ak takéto tabulky využijeme, umožní to lepší prehľad o dianí v členských štátoch a tieto tabulky sa dajú tiež využívať na informovanie našich občanov o aktuálnej situácii. Myslím, že tieto tabulky by sa mali stať už neoddeliteľnou súčasťou našich eh, postupov. No, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, myslím, že teraz eh, sa venujeme prospechu našich eh, polnospodárov a zvierat. Ďakujem pekne, pán Vojčichovský. A slovo dostáva teraz pán Ševčovič na prezentáciu stanoviska komisie. Ďakujem pekne, pán predseda komisia. Ďakujem parlamentu za podporu návrhu o ďalšej podpore vakcinácie proti katarálnej horúčke. No a ja by som chcel poďakovať konkrétne spravodajcovi pánovi Vojčechovskému za jeho príspevok k tejto téme. Katarálna horúčka spôsobuje obavy mnohým poľnohospodárom v EÚ do roku 1990. To bolo považované, považované za cho, za exotickú chorobu, ktorá sa len sporadicky objavovala v Južnej Európe. Avšak v, eh, nedávne, v nedávnych rokoch sa objavili mnohé epidémie eh, v krajinách dokonca aj strednej a severnej Európy, čo viedlo eh, k uhynutiu veľkých častí mnohých zvierat. No a situácia sa zmenila vďaka opatreniam EÚ. Európska únia spolufinancuje 150 miliónov eur a alokovala v roku 2009 viac ako 200 miliónov eur. No a podľa súčasných pravidel je vakcinácia možná len v oblastiach, ktoré podliehajú istým obmedzeniam práve kvôli výskytu katarálnej horúčky. Navrhované pozmeňujúce návrhy navrhujú používať neaktivované vakcíny v všetkých častiach Európy. To by umožnilo širšiu vakcináciu proti katrálnej horúčke, lepšiu kontrolu tejto choroby a znížilo záťaž na polnohospodársky e, sektor. Správa parlamentu je veľmi aktuálna a správne uznáva nevyhnutnosť konať, ale aj potrebu čo najskôr uskutočniť vakcináciou. No a vieme, že aj napriek tomu, že v minulých rokoch sa zlepšila situácia, sa táto choroba ešte nebola, nebola e, porazená. Je dôležité, aby členské štáty e, mali možnosť chrániť e, svoje zvieratá proti chorobe. No a členské štáty musia optimalizovať program očkovaní tak aby sa minimalizovala e, šanca vypuknutia epidémie katarálnej horúčky. No a viaceré štáty už naznačili, že čo najskôr chcú implementovať tieto opatrenia. No a spravodajca tiež hovoril o dôležitej a náročnej otázke korelačných tabuliek, ktoré sú dôležité nasledovanie transponovania smernice do právnych poriadkov v jednotlivých krajinách. E, parlamente sme už viackrát hovorili o tom, ako kontrolovať, ako monitorovať náležitú transpozíciu zákonov EÚ. No a korelačné tabulky sú najlepším spôsobom, ako to kontrolovať a zaistiť transpozíciu práva EÚ. No a súčasne si uvedomujeme, že hlavne čo sa týka takýchto naliehavých tém ako katrálna horúčka, tak potrebujeme intenzívne hľadať riešenie medzi radou a parlamentom, tak aby sme dokázali sa vyhnúť blokovaniu a dúfam, že rada preukáže dostatečnú flexibilitu, tak aby táto legislatíva bola prijatá v čas, ešte predtým, než začne sezóna katrálnej horúčky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz si vypočujeme jednotlivé politické skupiny. Ako prvá vystupí pani Jegla v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Predložená smernica, pokiaľ ide o vakcináciu proti katrálneho horúčke oviec, je veľmi dôležitým krokom, aby sme zabranili eh, tejto chorobe, je rozšíreniu, týka sa prežúvavcov a môže viesť k eh, úmrtiu zvierat. Nové inaktivované vakcíny môžu e, znížiť, respektíve eliminovať riziko nákazy. A táto vakcína sa môže úspešne používať aj v takých oblastiach, kde sa táto choroba zatiaľ nevyskytla. Členské štáty by tak mohli zefektívniť využívanie vakcín a dopady na polnohospodárstvo by mohli byť značne znížené. Nové vakcíny konečne umožňujú celoplošný boj proti tejto chorobe a ja dúfam, že členské štáty túto možnosť, rovnako ako posmer, budú akceptovať. Ide o zvýšenie miery bezpečnosti a ide o veľmi dôležité vylepšenie e, v zmysle zdravia zvierat. Nové vakcíny môžu zabrániť šíreniu tejto choroby, čo zvýši možnosti pre e, naše polnohospodárstvo a export chovných zvierat. Aby táto smernica mohla vstúpiť do platnosti a aby vakcíny boli k dispozícii, je dôležité, aby bolo prijaté čo možno najvčasnejšie rozhodnutie. V pondelok výbor pre polnohospodárstvo jednomyselne prijal túto správu a, a toto bol jasný signál a EPP bude počas hlasovania dnes na poludne túto líniu nasledovať. Ja podporujem spravodajcu, pokiaľ ide o tie korelačné tabulky, že tieto by mali byť obsiahnuté v smernici. Nemôže to skrátka byť, že budeme príjmať rozhodnutia bez toho, že by členské štáty boli povinné informovať o transpozícii. Túto transparentnosť potrebujeme a toto jasne hovorím rade aj v zmysle dôveryhodnosti EÚ. Ďakujem pekne spravodajcovi za dobrú prácu, dobrú spoluprácu, vrela vďaka, vašu správu podporíme. Ďakujem pekne. Pán Egniu sa hlási s modrou kartičkou. Ste ochotná ju akceptovať? S mikrofónom poprosím. Je to skôr vyjadrenie, nie otázka. To hlasovanie nebolo jednomyselné, pretože ja som nehlasoval za. Len no by som uviedol veci na pravú mieru. Ďakujem. Pán Egňu, modrá kartička však je určená na otázky. Takže na budúce prosím položte otázku, keď sa prihlásite s modrou kartičkou, toto otázka nebola. Teraz dostáva slovo pán Gutierrez, mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Katrálna horúčka oviec bola neustále hrozbou pre naše zvieratá, ale aj pre obyvateľov EÚ. Bojovali sme proti používaniu očkovacieho vírusu, ktorý spôsoboval nákazu neočkovaných zvierat. A z tohto dôvodu sa obmedzilo používanie tohto očkovania živými atenuovanými vakcínami iba na tú zónu, kde sa už nakazané ovce nachádzali. Na jednej strane teda tu bola choroba, na druhej strane reštrikcie. A toto všetko by sa dalo vyriešiť e, tak, že by sme používali inaktivované očkovacie látky. Tieto nové vakcíny by umožnili očkovať aj mimo oblasti, kde neplatia obmedzenia pre premiestňovanie zvierat. Toto je dôležité preventívne opatrenie v boji proti tejto chorobe. Preto je naozaj potrebné pozmeniť smernicu a modifikovať i používanie. Ďakujem pekne, dámy a páni záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluv, nemôžu byť používané ako vyhovorka na omeškávanie legislatívneho procesu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Teraz vystupí pani Polsen v mene ALDE. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať aj pánovi Vojčechovskému pretože odvedol obrovský kus práce. Muž predrečníci už e, povedali, o čo tu ide, že ide o novú účinnú vakcínu. A ja by som rada využila svoj rečnícky čas na to, aby som poukázala na to, že je to veľmi dôležitý krok pre polnohospodárstvo. Je to snať prvý znak toho, čo nám hrozí, keď dôjde k zmenám klímy. U nás v, vo Švédsku je choroba typu katrálnej horúčky. Bola ešte pred 4 či 5 rokmi niečím nemysliteľným. Bola to zriedkavá choroba, ktorá sa sem tam objavila v Južnej Európe, ale teraz je to už realita aj u nás. Mali sme našu prvú epidémiu. Takže je veľmi dôležité, aby sme konečne zakročili, aby sme začali s očkovaním. Zároveň je dôležité uvedomiť si, keď hovoríme o klíme, o životnom prostredí, uvedomiť si, že nejde iba o suchá záplavy, ktorých vzorce sa menia, ale že klimatické zmeny povedú aj k e, zmenám, pokiaľ ide o šírenie epidémií, aj v prípade chorôb zvierat. A to platí aj pre choroby ľudí, takže toto je potrebné zohľadniť aj v diskusiách o strategii Európa 2020, ktorým smerom sa chceme vydať. A my ako legislatívny orgán si musíme tiež uvedomiť, že môžeme príjmať len vecné rozhodnutia vychádzajú z vedeckých poznakov, ktoré sú v dispozícii teraz, ale musíme byť veľmi flexibilní, aby sme v prípade nových poznatkov mohli prijať nové úpravy. Ďakujem pekne. Teraz pán Nikolson v mene ECR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Vojčechovskému za to tempo, s akým vypracoval túto správu a predložil ju našej inštitúcii naozaj pracoval veľmi efektívne. Rád by som sa vrátil k tým korelačným tabulkám. Pán komisár povedal, že dúfa, že sa to takto udeje, ale nádej, pán komisár, nie je. To nestačí, dúfať nestačí. Toto musíme zvládnuť do leta, pretože to prenášajú, prenáša to hmyz, malé muchy a my skrátka toto musíme uplatniť do leta. Pán Vojčechovský svoju prácu odviedol a jeho skrátka nikto nemôže obviňovať z akéhokoľvek naťahovania. V Bruseli vládne byrokracia, ktorá toto ale môže uviezť do omeškania. Táto choroba sa šíri veľmi rýchlo a musíme byť schopní robiť vakcináciu aj mimo postihnutých oblastí. Chcem vás len upozorniť, že pán Vojčechovský to už povedal, že prevencia je vždy lepšia než liečenia. Ja si myslím, že toto cestou musíme ísť a bol by som, keby nás komisia ubezpečila o tom, že byrokracia nás v tomto prípade nezabrzdí. Ďakujem pekne. Pán Egňu, nech sa páči. Ide o chorobu, kde by mali farmári rozhodnúť sami vychádzajúc z okolností. Ja z Veľkej Británii Británie e, sa chcem spoliehať na e, vedecké poznatky a nie na e, byrokratov, pretože za vakcíny platia naši daňoví poplatníci. Prečo sa tým vôbec zaoberá EÚ? Vy ste nám túto chorobu doviezli, prosím, ešte to nezhoršujte. Teraz tu o tom hovoríme bez ohľadu na to, že nás ubezpečili, že Lisabonská zmluva nepredstavovala veľké zmeny. A prečo potom takéto maličké zmeny musia sa diať podľa Lisabonskej zmluvy? My nevieme, ako to bude s korelačnými tabulkami, ako sa to vyrieši. A toto je dobrým príkladom tej ilúzie, akú môže vyvolať tzv. spolurozhodovanie. Nuž, niektoré členské štáty veci vnímajú možno odlišne. Ďakujem pekne. Teraz pani Doc. Thank you, uh, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, a tiež ďakujem správodajcovi za túto správu som v zásade za ten princíp, ktorý e, tvorí túto správu, ale chcela by som dodať, že táto vakcína by sa mala využívať, používať len po tom, čo kompetentné orgány identifikujú pri- primerané riziko. Pokiaľ ide o rozvoj e, vidieka, e, dlho sme sa snažili, a, aby e, E, sme boli e, voľný, voľnou zónou a je dôležité, aby Európska únia tento štatút uznala. Zostáva tu však e, obrovské riziko, že táto choroba sa rozšíri a je preto dôležité, aby Severné Írsko malo možnosť používať vakcíny. Je rozhodujúce, aby zodpovedné orgány monitorovali pohyby, aby sme zastavili šírenie modrého jazyka. Je dôležité, je dôležité e, zredukovať riziko, rozširovať túto chorobu a chrániť priemysel veľký, veľkému vypuknutiu. Komisia e, musí uznať, že dôležité je monitorovanie vypuknutia tejto choroby a v súčasnom, e, za súčasnej miery rizika. Slovo má pán Nikolesku. Ďakujem, pán predseda. Hm, epidémia katarálnej horúčky oviec má, má, tieto epidémie majú veľký dopad nielen na chovateľov, ale aj na európskych spotrebiteľov, pretože tu máme zvýšenú úmrtnosť a reštrikcie pre uh, obchod. Ak sa pozrieme na veľký ekonomický dopad, treba rozvinúť kampaň uh, očkovania. Aby sme však mali preventívne očkovacie kampane, je dôležité mať aj určité reštrikcie, e, pokiaľ ide o určité oblasti. Domnievame sa, že návrh komisie je e, prínosný pre chovateľov i pre eventuálne dotknuté oblasti. Rád by som, e, tie, rada by som tiež zdôraznil, že Európsky fond výraznou mierou prispel k zlepšeniu situácie pri boji proti tej, tejto chorobe, pretože sa tu poskytlo 300 tisíc 370 tisíc eur, eh, ako už povedal pán komisár. Tieto očkovacie kampane mali svoj úspech a nový legislatívny rámec nesie svoje eh, plody. Ďalším je pán De Castro, nech sa páči. V prvom rade by som rád poďakoval pánu Vojčechovskému a všetkým tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu ktor, e, na tejto správe, ktorá sa snaží o spružnenie noriem e, očkovania proti katarálnej horúčke. Polnospodársky výbor sa text snažil čo najskôr schváliť, aby sa mohlo začať očkovať ešte pred letom. Európska komisia predložila návrh, ktorý nebral do úvahy schválenie Lisabonskej zmluvy a to znamená, že sa tu ponechávalo rozhodnutie len na rade a parlament bol vyňatý chcem poďakovať právnej službe parlamentu a sekretáriatu polnohospodárskeho výboru, vďaka ktorým sa nám podarilo dospieť e, e, k dohode, aby sa zmenil právny základ. Ide o bežný legislatívny postup a my teraz očakávame, aby Rada rovnako efektívne prijala náš návrh a zahrnula do toho tiež korelačné tabulky, aby veľmi rýchlo prišla odpoveď pre európskych chovateľov dobytka. Ďakujeme teraz pán Aylward. Ďaká kombinácii očkovania a obmedzenia pohybu množstvo prípadov tejto choroby za posledné roky výrazne klesol. Táto choroba spôsobuje veľké utrpenie a umrtnosť už zvierat a má to dopad na komunity a ich ekonomiku. Mnohé krajiny používajú inaktivované vakcíny, ktoré Zlepšiu situáciu. Chcem poďakovať spravodajcovi, že hovoril o tejto téme. Treba byť po, e, proaktívny a treba využiť e, technologický vývoj v typoch vakcín. Treba pre, e, predchádzať nebezpečiam, ktoré vypuknutia tejto choroby hrozia sektoru. Dôležité sú efektívne veterinárne metódy proti vypuknutiam e, katarálnej horúčky oviec. Dôležité je aj monitorovanie, aby sa, e, sa európska odpoveď e, stala reálna. Pán predsedajúci prerušuje rečníka. Mohli by ste prosím spomaliť vaše tempo, hovorí pán predsedajúci. Čítate príliš rýchlo a tlmočníci nemôžu pretlmočiť v takejto rýchlosti. Slovo má pani Görling. Ďakujem. Tento, táto legislatíva dá polnospodárom flexibilitu, možnosť výberu a dúfam, že aj nádej, pretože naše očkovacie stratégie veľmi dlho e, neboli dostatočné, nemali sme e, dostatočne sofistikované e, výrobky. A pretože použitie takýchto obmedzených zón, vylúčených zón môže byť naozaj hrozivé pre polnospodárov, pritom vám to nepomôže zabrániť e, rozšíreniu sa choroby. E, Polnospodárske zmeny a e, zmeny v pravidlách, ktoré dnes snad zavedieme, umož, umožníme zlepšiť situáciu. Bude možný voľný pohyb zvierat a ušetrenie prostriedkov vo vidieckých oblastiach. Je však rozhodujúce, aby tieto pravidla vstúpili do platnosti čo najskôr. Polnospodári na západe potrebujú mať tieto očkovacie látky pred koncom mája, aby e, zabezpečili ochranu zvierat. My všetci rozumieme pozadiu medziinštitucionálnej e, bitvy, kde ide o korelačné tabulky, ale môžem vám povedať, že polnospodári, ktorých e, zastupujem tejto problematike, nerozumejú. Majú zástupcov, ktorí bojujú za nich. Je to súrna problematika. Zdravý rozum musí zvíťaziť. Treba zrýchliť vyriešenie takýchto problémov aby sme e, mohli očkovať e, náš dobytok. Ďakujeme, slovo má teraz pani Köstinger. Ďakujem, pán predseda. Táto katrálna horúčka oviec je choroba, ktorá v celom sektore e, chovu zvierat napáchala obrovské choroby. Mnohé epidémie viedli k obrovským ekonomickým škodám. Vždy, keď dochádza k ekonomickým stratám, zasiahne finančná škoda práve tú najnižšiu priečku produčného reťazca. E, napriek očkovaniam vývoj, e, vývoz v mnohých krajinách úplne kolaboval. E, v Rakúsku, kde chov hovedzieho dobytka je na veľkú tradíciu, aj u nás došlo k existenčnému ohrozeniu fungovania mnohých podnikov. Choroba nebola ešte úplne vyhubená, môže sa kedykoľvek znova objaviť, preto treba rýchlo poskytnúť pomoc. Čo platilo pred desiatimi rokmi, už dnes neplatí a nie je aktuálne. Údaje e, o vakcínach z roku 2000 sa musia aktualizovať a zlepšiť. Treba sa prispôsobiť technologickému vývoju, aby sme mohli efektívnejšie proti tejto horúčke bojovať, aby sme znížili záťaž polnospodárov. Predpisy vtedy sa uh, využili na tzv. živé atenuované vakcíny, ale pred desiatimi rokmi to boli jediné disponibilné očkovacie látky. Dneska máme vyspelejšie inaktivované vakcíny a preto vítam rýchlu činnosť komisie a zastávam rýchlu implementáciu novej smernice ako zastupca polnospodárov viem, aké je dôležité mysleť v, v tom ročnom cykle. Musíme umožniť, aby ešte pred jeseňou sme mali e, aplikovateľné e, usmernenie, ktoré pomôže členských krajinách jednotlivým polnohospodárom. Ďakujem v, tej, v tejto súvislosti správodajcovi. Teraz pán Kapulas Santos. Ďakujem, dámy a páni. Návrhy ktoré sú obsiahnuté v tomto e, legislatívnom návrhu, e, hovoria o tom, že ťažko možno nesúhlasiť v obsahu. Chcem poblahoželať e, komisii, zohľadňuje sa tu vývoj v, v, vo vede a možnosť zasahovať aj mimo oblasti, kde sú reštrikcie pohybu, pretože sú to nové vakcíny, ktoré nemajú riziko ktoré, neželateľného rozšírenia vírusu treba poblahoželať pánu spravodajcovi a predsedovi výboru De Castrovi, ktorí e, vytvorili právny základ pre e, navrhovanú zmenu s tým cieľom, aby bola teraz zdieľaná e, právomoc medzi radou a parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu, ako ho zavádza Lisabonská zmluva. Výbor Agri túto diskusiu e, veľmi rýchlo posunul, takže môžeme teraz naozaj e, riešiť ju v tomto pléne a v blízkej budúcnosti by mohlo byť, mohli byť dohodnuté ďalšie kroky s radou, aby tieto nové prespisy mohli vstúpiť do platnosti. Takže apelujem na radu, aby e, pri, sa priblížila postoj EPP, kde je veľká väčšina, dúfam, dnes pre tento návrh. Ďakujem pekne, pán Šnelhardt. Pán predseda, dámy a páni, prispôsobenie predpisov pre katarálnu horúčku je v súlade s novou očkovacou politikou EÚ, ktorá bola schválená v rámci hm, zdravia pre, e, stratégie pre zdravie v roku 2013. Flexibilnejší postup pri očkovaní je nevyhnutný tak aby sme také choroby ako katarálna horúčka lepšie potláčali a znižovali ich dopad na podnohospodárstvo. Flexibilita pri očkovaní No a predpisy, ktoré máme v EU už dlho, a preto si myslím, že ideme správnym smerom a podporovanie pani Pausen, ktorá hovorí, E, že e, v najbližšom období budeme musieť reagovať aj na iné e, choroby a potrebujeme jasnú stratégiu a túto môžeme dobre vykonávať. No a v tomto rámci by som chcel ešte dodať, že že v rámci katerálnej horúčky, horúčky je výhoda, že teraz máme inaktivované vakcíny, a môžeme na celom území očkovať. No a ďakujem tiež spravodajcovi, že pracoval tak rýchlo. Treba počítať s tým, že v lete a na jeseň sa objavia prvé prípady tejto sezóny a preto treba prijať stratégiu na pán Agnev. Ak chcel by som vám povedať, ak by ste ak by sa objavilo nejaké choré zviera, tak je dobré očkovať tak, ako to hovoria experti. No a samozrejme komisia svoje vykonávacie doložky musí ďalej vypracovávať, musí ich prispôsobovať novému procesu a to musí ísť rovnako rýchlo, tak ako tu v parlamente. No a preto vyžadujem a žiadam komisiu teda, aby pracovala a postupovala rovnako rýchlo, aby sme nové očkovanie mohli ešte aplikovať ešte tento rok. Ďakujem. Pán Vlasak, chcete niečo k pánovi Šnelhartovi? Alebo keď ty aj? Áno. Dobre. Pán Tarabela. A pán predseda, pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia, ďakujem pánovi Vojčechovskému za jeho správu, ktorá poukazuje na to, aké dôležité je aká dôležitá príslušná legislatíva. Či už sú to inatívne vakcíny, tak analýzy neukazujú, odkiaľ je pôvod patogeného organizmu. Či to je očkovací organizmus, alebo nejaký voľne žijúci. No a to znamená, že ak je inaktívna, inaktívna vakcína bude zlepšená, nemôžeme e, zistiť, či to je očkované zviera alebo nie. Pretože to je predpoklad preto, aby sme zistili pôvod, zdroj kontaminácie a potom máme no, obchodné bariéry proti krajinám. No a preto treba zlepšiť výskum inaktívnych vakcín tak, aby no, obchodné a zdravotné aplikácie sa dali zlepšiť. Ďakujem pekne. No a teraz keď aj. A prvou rečničkou je pani McGuinness. Ďakujem pekne pán predseda. No a dobre sme si zaznamenali e, vyjadrenia komisára, že výskyt katarálnej horúčky vlastne nevieme, ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti. No a preto rozvoj inaktivovaných vakcín a technické záležitosti spojené s jej používaním sú veľmi vítané. Bolo by dobré, aby rada bola na tomto zasadnutí, aby sme sa, aby sa mohli k tomu vyjadriť, či je nájde ochota poskytnúť korelačné tabulky, ktoré parlament a komisia považujú za dôležité. Možno, to je, možno by sa mohli vyjadriť pomerne rýchlo na no. prevencia všetkých chorôb, ale hlavne tento a sa, a sa sústredí na ochranu zvierat, obmedzenie ich pohybu a, a vakcináciu. Ďakujem pekne. Pán Vlasák. Pane problém... Vážený pán predseda, problémom vakcinácie inaktivovanou vakcínou mimo uzatvorené pásma bude skutočnosť, že pri serologickom vyšetrení budú zvieratá vykazovať pozitívne výsledky a na overení, či sú zvieratá vakcinované alebo skutočne chore, bude musieť byť eh, uskutočnené virologické vyšetrenie, ktoré je finančne nákladnejšie a to spôsobí komplikácie pri obchodovaní a z presunie zvierat, pričom jedná sa o transpozíciu smernice do národnej legislatívy, tak termín 30. jún 2011 bude ťažko splniteľný. Nesúhlasím so zmenou posunu dňa vstupu zmluvy do platnosti z doterajšieho 20. dňa na následujúci deň po uverejnení. Treba si tiež uvedomiť, že vypracovanie korelačných tabuliek bude ďalším zvýšením administratívnej záťaže. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Úžas. Grazie prezidente. Io credo che sia un passo avanti che stiamo facendo nel... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Je to veľký krok vpred. Chápem, že sa nejedná len o problém, ktorý sa vzťahuje na juh Európy a sever Afriky, ale ja sa dívam na tento návrh pozitívne. Mám otázku pre kolegu Tarabelu. Pokiaľ komisia sa domnieva, že by sme mali okamžite začať riešiť problém tiež uplatňovania veterinárnych služieb, aby sme teda mali právnu úpravu, ktorá nám umožní poraziť tento problém z celej Európskej únie. Nemali by sme zapojiť tiež veterinárne služby. Ďakujem pekne, pani Jare. No, ja myslím, že lepšie podmienky e, vakcinácie sú dôležité, pretože len s novými vakcínami producenti môžu predchádzať riziko nakazenia touto nebezpečnou chorobou. Pretože sa vakcín bude môcť očkovať aj v oblastiach, do, v ktorých sa zatiaľ nevyskytla choroba. No a na tomto pozadí treba zdôrazňovať, že polnohospodárstvo e, vrátane vývozu chovných zvierat je dôležitým ehm, priemyselným faktorom eh, všetkých členských štátov a preto členské štáty potrebujú eh, možnosť využívať tieto najnovšie, najnovšie poznatky a najnovšie výdobytky výskumu. No a potrebujeme teraz dve veci. Poprvé, rýchle riešenie do pre prax v EÚ. No a po druhé, potrebujeme rovnako naliehavo oznamovaciu možnosť, teda povinnosť členských štátov komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a na záver dostal slovo pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať parlamentu za podporu tohto návrhu a rovnako za uznanie urgentnosti tejto otázky Viacerí z vás hovorili o probléme korelačných tabuliek. A ja by som chcel nám len pripomenúť, že to bol tiež podnet konferencie predsedov, ktorá dala tej, to dala tejto veci, hlavne čo sa týka problému transpozície legislatívy EÚ do národných právnych poriadkov. Chcel by som sa spýtať, či je skutočne také ťažké akými, ako transponujú nariadenie EÚ do národných právnych poriadkov. Je to skutočne tak ťažké, som si istý, pretože keď ja sa nad tým, ako transponujú legislatívu, tak sa budú musieť, tak sa musia pripravovať a musia rozhodovať, ako budú realizovať transpozíciu. Takže si myslím, že všetci uznávame tú skutočnosť a viackrát sme o tom hovorili ako Európska únia trpí, keď transpozícia európskeho práva je nerovnaká, hlavne v takej dôležitej otázke, ako je dnešná, to môže byť skutočne destruktívne. No a súčasne, ja som na úvod povedal, a teraz to zúrazňujem, že komisia je proti zbytočnej blokáde. Uvedomujeme si nevyhnutnosť a dôležitosť tejto otázky a preto vieme, že zvýšená flexibilita a intenzívne rokovania prispejú k rieš- hľadaniu riešenia tohto problému a komisia sa bude snažiť eh, čo najviac pomáhať, tak aby sme tento legislatívny akt začali, alebo teda prijali ešte pred začiatkom sezóny katrálnej horúčky. Čo sa týka pripravenosti komisie implementovať tieto opatrenia, tak eh, uistím pána Šnelharta a Ugiasa, že komisia odvydal svoju prácu, naši implementačné opatrenia sú pripravené, my potrebujeme už len schválenie tohto návrhu zákonodarcom. Ak sa tak stane, tak budeme postupovať veľmi rýchlo. Takže ďakujem spravodajcovi, ďakujem za podporu parlamentu tejto, tohto opatrenia. Ďakujem pekne a pán Vojčechovský na záver. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí vystúpili v rozprave na podporu mojej osoby. Ďakujem pekne aj všetkým temným spravodajcom a všetkým členom výboru pre polnohospodárstvo. Ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Len vďaka nej sa nám podarilo túto správu vypracovať tak rýchlo. No už v parlamente sa len zriedka podarí prijať takýto pozitívny dokument, ktorý predstavuje zlepšenie súčasnej situácie. Domnievam sa, že je pre nás veľmi zložité nadchnúť sa alebo nejako mať súcit s národnými správami, pokiaľ ide o posielanie informácií Európskej komisie. Ja si myslím, že pre občanov Skrátka, bez korelačných tabuliek nebude jednoduché zistiť, kde sa už smernica transponovala, na ktorom území jeho krajiny. Takže bolo by dobré, keby takéto korelačné tabulky boli a keby boli voľne dostupné. Teraz apelujem na radu, aby sa nestávala proti tomuto návrhu. Prosím, nebojujte proti myšlienke korelačných tabuliek. Dúfam teda, že už toto leto budeme mať celoplošnú vakcináciu. V opačnom prípade nám naša rýchlo odvedená práca bude úplne na nič. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne všetkým. Končíme túto rozprávu. Hlasovať sa bude dnes na poludne. A ďalší bod na programe je ústna otázka pre komisiu o paradajkách, ktoré boli dovezené do EU z Maroka. Prvým ročníkom je pani Manconi.